Poprosím vás, aby ste si sadli a vyzývam kolegov, ktorí stoja, aby si sadli alebo aby potichu opustili sálu, ak chcú odísť. Ideme pokračovať v rozprave. Podľa programu je vyhlásenie Rady a komisie implementácia Európskeho roka rozvoja a jeho odkaz. Dávam slovo pánovi Šmitovi za radu. Nech sa páči. <laughs> Monsieur Président. Pán predsedajúci, vážení kolegovia, niekoľko dní od oficiálneho uzavretia Európskeho roka pre rozvoj v decembri v Luxemburgu som šťastný,